Vážení hostia, vážení kolegovia, vážené poslanky, vážení poslanci, milí priatelia. Sú dní, kedy som mimoriadne hrdý na to, že som predsedom Európskeho parlamentu. Dnes je práve taký deň. Dnes eh, medzi nami eh, vítame eh, víťazov chrovovej ceny za rok 2009. Ceny za slobodu e, myslenia. Je to pre mňa veľkou cťou, že môžem pripomenúť, že konferencia predsedov e, sa rozhodla, že túto cenu tohto roku udeli Olegovi Orlovovi, Sergejovi Kovalevovi a Ľudmile Aleksejevovej v mene organizácie Memorial a všetkých ostatných e, obhajcov ľudských práv v Rusku, A som hrdý, že toto rozhodnutie bolo prijaté e, jednohlasne. S týmto ocenením my, členovia Európskeho parlamentu, všetci tí, ktorí naďalej e, medzi nami e, bojujú za ľudské práva, teda sme, sme vlastne vďační všetkým ľuďom, ktorí bojujú za ľudské práva, takisto všetkým E, ktorí stratili svoj život v tomto boje. Aj Natalia Estemirová, aj, aj e, Politkovskaja mali byť dnes medzi nami a ich vrahovia ešte neboli doteraz e, odsudení. Uh, Europe... Dámy a páni, my v Európe vieme, aká je cena za slobodu, aká je aj cena za slobodu myslenia. 16. decembra presne pred 28 rokmi. E, štrajkujúci boli zabití e, v Bani Vujet zo strany polskej komunistickej policie, pretože bojovali za solidaritu, teda za základné ľudské práva, za dôstojnosť. Pred 20 rokmi, 16. decembra, v Rumunsku sa začala revolúcia, počas ktorej zomrelo viac ako tisíc ľudí, pretože takisto bojovali za slobodu. To sa stalo v krajinách, ktoré momentálne sú už e, členskými štátmi Európskej únie. V súčasnosti tieto krajiny už sú tu s nami. My v Európskom parlamente nikdy nezabudneme na minulosť. Je našou povinnosťou chrániť tie hodnoty, ktoré sú e, nám všetkým také vzácne v Európe máme e, každodenné ľudské práva, každý deň ich e, vykonávame e, práve vďaka tým ľuďom, ktorí priniesli najvyššiu ob- obetu. Dámy a páni, vážené kolegyne, vážení kolegovia, je pre mňa naozaj veľkou cťou, že dnes môžem odovzdať Sacharovú cenu organizácii Memorial. Takisto ale cítim tú trpkosť, E, pretože vôbec musíme takúto cenu, takúto cenu v Európe e, odovzdávať tentokrát našim priateľom z Ruska, e, aktivistom v oblasti ľudských práv. Dnes je 20. výročie smrti Andreja Sacharova, ktorý bol jeden zo zakladateľov tejto organizácie. Neviem, či by bol hrdý na to, že vôbec v súčasnosti Rusko potrebuje také organizácie ako Memorial. Sacharov videl začiatok e, zmien vo východnej Európe, on videl aj pád e, berlínskeho múru, bojoval za tieto zmeny. Dúfame, že aktivisti e, v Ruskej federácii takisto budú vidieť alebo uvidia skutočnú slobodu, takú slobodu, ako máme my v Európskej únii. Želáme to všetkým občanom Ruskej federácie. My, eurodeputovaní, prizna... My, europoslanci, odovzdávame túto cenu každý rok, pretože chceme všetkým na svete pripomenúť, že každý človek by mal mať e, právo vykonávať svoju, mm, svoje právo myslenia, pretože ako, alebo slobodu myslenia, pretože ako povedal Sachorov, e, iba sloboda myslenia je jedinou zárukou ochrany proti tomu, aby ľudia boli nainfikovaní mýtmi, mýtusmi, ktoré môžu potom viesť e, ku krvavým diktatúram. Práve preto Európsky parlament vždy bude chrániť slobodu myslenia aj mimo Európy. Dnes my, zastupcovia 27 členských štátov, odovzdávame, udelujeme túto Sacharovú cenu a chceme podporiť všetkých tých, ktorí na celom svete bojujú za e, základné ľudské hodnoty. Európska únia má veľmi dôležitú misiu, ktorú musí naplniť. Chceme bojovať za slobodu myslenia, za slobodu prejavu na celom svete. Očakávame, že Rusko bude v tomto boji našim partnerom. Chcel by som eh, pána Kovalieva eh, teraz poprosiť o vystúpenie. Дамы и господа, позвольте мне от имени... Dámy a páni, dovolte mi v mene Memoriál, organizácie Memoriál poďakovať Európskemu parlamentu za udelenie Sacharovej ceny. My v organizácii Memoriál vnímame toto ocenenie nie len ako cenu, ktorá patrí našej organizácii. Udelením tejto ceny e, súčasne sa oceňuje práca všetkých ochrancov a sympatizantov ľudských práv a občianskej spoločnosti. Už dlhé roky bojujú aktivisti za ľudské práva a za všeobecné, všeobecné ľudské práva. Najskôr to bolo v Sovjetskom zväze, dnes v Rusku. Táto vec sa čoraz častejšie a čoraz silnejšie obdivuje a totiž, že tí najvýraznejší, najsilnejší aktivisti a, položia svoj život v tomto boji. Nuž a, a tí mnohí medzi nami to zažili. Nuž a ja si myslím, že alebo myslím tým predovšetkým Natáliu Estremírovu. Ona bola zavraždená v Čečensku, ale sú tu aj ďalší, napríklad mm, Stanislav Makelov, žurnalistka Politkovskaja, Baburov, ktorý bol zavraždený v Moskvi, etnolog Nikoli Gerengor v Sankt Petersburgu a mnoho ďalších. Tento zoznam, bohužiaľ, je ešte veľmi dlhý. Chcel by som vás poprosiť, aby ste povstali a uctili takých pamiatku. Спасибо. Эти люди погибли за то, чтобы Россия... No ďakujem veľmi pekne. Títo ľudia položili svoj život preto, aby sa Rusko stalo naozaj európskou krajinou, kde spoločenský a politický život je založený na priorite života a slobody každého jednotlivca. Dá sa povedať, že zahynuli tiež za Európu, pretože Európa bez Ruska nie je úplná. Ja dúfam, že všetci chápete, že keď hovorím o európskych hodnotách, o európskej politickej kultúre, tak do týchto termínov nevkladám žiadny geografický význam. Nie je to žiadny europacentrizmus, pretože politická kultúra založená na slobode a právach osobnosti zahrňa všeobecne ľudský hodnotový systém, ktorý sa hodí tak pre Európu, ako aj Afriku, pre Rusko alebo Čínu. Na, dnešných, na dnešnej eh, udalosti je všetko symbolické a prepojené vzájomná samotná cena. Aj tento deň, kedy eh, sme dostali, aj tí, ktorí ju udelujú, aj tí, eh, ktorí ju dostávajú. Andrej Sacharov, ktorý zomrel pred 20 rokmi, bol skvelým bojovníkom za ľudské práva a rovnako vynikajúcim filozofom, ktorý eh, mal dve základné tézy. Prvá spočívala v tom, že len prekonanie politickej rozdelenosti a nepriateľstva umožní človeku prežiť a umožní mu ďalší rozvoj. Len tomu umožní, aby sa človek dokázal vyrovnávať s globálnymi výzvami tejto epochy, aby bolo možné zajistiť všeobecný mier a pokrok na našej planete. Druhou tézou je, že jedinou spolahlivou oporou pre naše úsilie zamerané na prekonanie politickej rozdelenosti súčasného sveta sú ľudské práva a v prvej rade intelektuálna sloboda. Európska únia, ktorej parlament zriadil túto cenu ešte počas života Andrea Sacharova, je dnes pravdepodobne najbližším predobrazom zjednoteného ľudstva, o ktorom Andrej Dimitrievič sníval. V poslednej dobe sa čoraz častejšie stáva, že mnohí stavajú Rusko a Európu proti sebe ako protiklady. Rusko, v Rusku je dnes moderné hovoriť o špecifickej ruskej ceste, o špecifickej ruskej spili, spiritualite a špecifických národných hodnotách. A zase v euroatlantickom svete často počujeme úvahy o tom, že Rusko je zbytečná, zbytočná krajina, kde je nezdravý politický vývoj, čo vyplýva z dejín tejto krajiny, z národnej psychológie a podobné vykonštruované a veľmi sofistikované predstavy. A čo sa dá k tomu povedať? Je pochopiteľné, že Rusko, čo sa týka tiež každej ďalšej krajiny, aj Rusko má svoju vlastnú cestu, ako buduje svoj život na všeobecných ľudských základoch. Žiadny národ na svete neorganizuje svoj život podľa receptu, ktorý by na 100% prevzal od niekiaľ zvonku, ale prepomenie medzi Ruskom a Európou nesúvisí len s tým, čo, kto od koho preberá. Môžeme sa ale tiež spýtať, čím Rusko prispelo e, k tej európskej a všeobecnej ľudskej civilizácii, ktorá sa vytvára pred našimi očami a tu by som rád pripomenul unikátny prínos Ruska pre spirituálny, sociálny a politický pokrok ľudstva. Chcel by som hovoriť o kľúčovej úlohe, najmä o, sovietskom hnutí obhájcov mieru pre utváranie súčasnej politickej kultúry. Sacharov naplnil novým zmyslom úlohu ľudských práv a intelektuálnej slobody v súčasnom svete. A to ešte v roku 68. A do praktickej roviny a potom jeho predstavy prevedli organizácie na obhajobu a boj za ľudské práva pod vedením predovšetkým Helsinskej skupiny, ktorú tu dnes zastupuje Ludmila Alexejeva. Tieto organizácie boli prvé, ktorý, ktoré verejne prehlásili, že hlas, hlasné deklarácie o medzinárodnej obhajobe ľudských práv nemôžu byť len um, nejaké zaklínadla. Potrebovalo sa nám mobilizovať svetové politickú, politickú mienku a vtedy aj západná politická elita musela opustiť tradičný pragmatizmus. Je pochopiteľné, že tento vývoj viedol tiež k mnohým novým problémom, ktoré doteraz neboli úplne vyriešené. Príkladom môže byť eh, doktrína humanitárneho zasahovania. V ostatných 30 rokoch sa udialo pomerne veľa vecí, avšak eh, treba urobiť ešte oveľa, oveľa viacej na začiatku tohto procesu boli ľudskí obhajcovia ľudských eh, práv v 70. rokoch. Ani dnešní predstavitelia politickej moci v Rusku, ani tí európsky politici, ktorí Rusko pokladajú za zbytočnú krajinu, nemôžu Rusko vyškrtnúť zo zoznamu európskych krajín. Rusko poslednej tretiny 20. storočia eh, viac ako kdekoľvek inde sa a hnutie za obhajobu ľudských práv sa stáva synovým občianskej angažovanosti a dosiahlo e, význam novej filozofickej e, alebo politickej filozofii. Bolo potrebné naplniť zmyslom a prekonať špinavú krvovú minulosť 20. storočia. Nož a keď druhá svetová vojna pre, druhú svetovú, pre Európu bola dovršením krátkej vlády nacistického režimu v Nemecku, tak pre Sovietský zväz a pre Rusko vznikla nutnosť opätovne usporiadať života na základe 70-ročných skúseností vlády komunistického režimu, ktorý kulminoval v stalinistickej komunistickej diktatúre dva hlavné komponenty rodiacej sa občianskej angažovanosti bolo právne vedomie a historická pamäť a hnutie obhajcov ľudských práv. Od samotného začiatku sa utváralo ako hnutie na prekonanie stalinizmu v živote našej krajiny. Jedným z prvých verejných dokumentov tohto hnutia bol leták, ktorý šírili organizátori historického mítingu z 5. decembra 65 na ochranu práv a tam to bolo povedané veľmi jednoducho a lakonicky. Krvavá minulosť nás vyzýva, aby sme dnes boli ostražití. V podstate sa jedná o spojenie dvoch komponentov občianského uvedomenia právneho, myslenia a pamäti o histórii. A to úplne prevzalo aj súčasné hnutie za obhajobu ľudských práv v Rusku a vlastne aj ruská občianská spoločnosť ako celok. Myslíme si, že ten prvoradý význam, a ktorý Sacharov prikladal v ostatných rokoch a mesiacoch svojho života memoriálu, vyplýva z toho, že si toto špecifikum uvedomoval činnosti organizácie Memoriál tieto dva eh, elementy ruskej občianskosti spája v jeden celok. Myslím, že aj teraz, keď si pripomíname 20. výročie úmrtia Andreja Sacharova, keď eh, europoslanci eh, volili laureáto, tak si uvedomili toto špecifikum a toto prepojenie. Všetci sa veľmi dobre pamätáme na uznesenie Európskeho parlamentu z apríla o európskom vedomí a totalitarizme tá, toto uznesenie, podobne ako ďalšie uznesenia OBSE z júla o opätovnom zjednotení Európy dokazuje, že spojená Európa si uvedomuje zmysel aj pátos našej práce. Memoriál je vám nesmierne vďačný za toto porozumenie. Absurditu súčasnej politickej situácie v Rusku výborne ilustruje skutočnosť, že náš vlastný parlament alebo parlament krajiny, ktorá viac ako a dlhšie trpela ako ktokoľvek iný pod stalinizmom a komunistickou diktatúrou, tak namiesto toho, aby výrazne tieto uznesenia podporil, ich okamžite prehlásil za protiruské. A to všetko poukazuje na to, že aj dnes stalinizmus pre Rusko nepredstavuje len nejakú epizódu z 20. Z 20. storočia. Tých niekoľko rokov zmeteného a neúplného politického života sme premárnili. Ne, e, neprežila sa hlavná kvalita komunistického totalitarizmu a totiž vzťah k ľuďom ako k spotrebnému materiálu. Cieľ, e, cieľ politiky sa stanovujú stále nezávisle na tom, e, čo si myslia a čo zaujíma občanov krajiny. A to súvisí s tým, že v súčasnom Rusku vzniká režim imitácie demokracie. Imitujú sa skutočne všetky demokratické inštitúcie, ako systém strán, parlamentné voľby, delba moci, nezávislé súdnictvo, nezávislé médiá, nezávislá televízia a tak ďalej. Ale takáto imitácia, ktorej sa hovorila socialistická demokracia, existovala aj počas Stalina dnes pre túto imitáciu nepotrebuje, nie je potrebný masový teror. Úplne stačí, že od stalinských časov sa zachovali stereotypy spoločenského vedomia a správania. Že mimochodom, keď je to potrebné, tak sa používa aj teror. V ostatných desetich rokoch v Čečensku, v Čečenskej republike zmizlo respektíve bolo unesených, mučených, popravených bez súdu a nikto nevie, kde bolo pochovaných viac ako 3000 ľudí. Týchto zločinov sa dopúšťali najskôr zástupcovia federálnej moci, potom túto tzv. prácu odovzdali miestnym silovým štruktúram. A koľko predstaviteľov ruských silových štruktúr bolo za tieto zločiny potrestaných? To by sa dalo spočítať na prstoch jednej ruky. Ale kto zaistia, že aspoň oni sa museli zodpovedať za svojich činov. V prvom rade to bolo, bola Natália Istimírová, a potom novitkárka Anna Politkovská, advokát Stanislav Norkov. No a kde sú títo ľudia teraz? Boli zavraždení. Už vidíme, že násilie, ktoré sa v Čečensku stalo bežnou súčasťou každoživotného, každodenného života, sa rozširuje teraz do celej krajiny. Ale v týchto podmienkach sa nájdú ľudia, ktorí sú ochotní postaviť sa proti tomu, aby sa k nám vrátila minulosť a to je dôvodom nádeje. Všetci si uvedomujeme, že nikto nevráti Rusko na cestu slobody a demokracie okrem Ruska samotného. Len Rusko, národ a občianská spoločnosť to môže dosiahnuť. Aj situácia v našej krajine nie je tak úplne beznádená, ako by sa niekomu mohlo zdať. Máme pomerne veľa spojencov v spoločnosti v našom boji za ľudské práva a proti stalinizmu. A čo môžeme v tejto súvislosti očakávať od európskych politikov, od európskej verejnej mienky Andrej Dmitrievič Sacharov tieto očakávania formuloval už pred viac ako 20 rokmi. On povedal, že moja krajina potrebuje podporu aj nátlak. Zjednotená Európa má možnosti pre takúto pevnú a zároveň aj priateľskú politiku založenú na podpore aj nátlaku, ale vôbec to nevyužíva. Uvediem len dva príklady. Prvý, to je práca Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý rieši sťažnosti, ktoré predkladajú občania Ruska. Už tá možnosť že sa tieto osoby môžu obracať na súd v Štrasburgu, aby mala ruské súdy prinútiť, aby pracovali kvalifikovane a nezávislo. Hlavne plnenie rozsudku Európskeho súdu by malo odstraňovať samotné príčiny, ktoré viedli k porušovaniu ľudských práv. V ostatných rokoch v Štrasburgu bolo vynesených viac ako 100 rozsudkov v tých tzv. čečenských kauzách, kde sa jedná o ťažké zločiny zástupcov štátov, Oproti občanom. že čo sa stalo? Nič. Rusko patrične vypláca týmto obetiam očkodné a berie to ako daň za beztrestnosť. Ale v Rusku sa tieto zločiny nevyšetrujú a všetci generálovia, o ktorých sa v štrasburských rozsudkoch priamo hovorili, tak tí sa v Rusku, v Rusku neboli postavení pred súd, ale boli povýšení. Nože čo výbor ministrov Rady Európy, ktorý má sledovať plnenie rozsudkov v Štrásburgu, mávajú rukami a bezbočne, bezmocne hovoria, čo, sa, čo už my s tým môžeme urobiť. Nože a druhý príklad sú vzťahy Ruska a Európskej únie v oblasti ľudských práv. Dnes to spočíva v tom, že raz za pol roka Európska únia požiada o konzultáciu s Ruskom na túto tému. No a ako sa táto možnosť využíva? úradníci a na najvyššej úrovni pár hodín hovoria so zatvorenými dverami. Európa sa pýta na Čečensko a Rusko kontroluje, že sa pýta na Rusko kontroluje, že sa pýta na Estonsko alebo Lotyšsko a potom sa rozídu. Mimovládne organizácie, či už ruské alebo medzinárodné, organizujú paralelné podujatia, vypočutia, predkladajú správy už a zástupcovia Bruselu na schôdzkach s obrajcami, obrajcami ľudských práv, ale na bezmocne vzdychajú a hovoria, že nemôžu nič robiť. Takže čo má robiť Európa voči Rusku? My si myslíme, že na to existuje jednoduchá odpoveď. Musia sa v Rusku stavať presne tak, ako ku akejkoľvek inej európskej krajine, ktorá prijala určité záväzky a je teda aj zodpovedná za ich plnenie. Bohužiaľ, Európa dnes len zriedka formuluje doporučenia voči Rusku v oblasti demokracie a ľudských práv. A niekedy sa radšej o nich vôbec nezmienuje. A nie je dôležité pre, prečo. Či už preto, že, to, že má pocit, že to k ničomu nevedie, alebo či to vyplýva z pragmatických úvah, ktoré súvisia s ropou a s plynom. Európa nesmie močať, ale stále opakovať, pripomínať s úctou, ale trváte na tom, že Rusko musí plniť svoje záväzky je pochopiteľné, že tu nie sú nielen záruky, ale aj nejaké osobitné nádeje, že tieto výzvy dosiahnu svoj cieľ. Однако, если не напоминать, это... Napriek tomu, ak nebudeme toto všetko pripomínať, tak eh, to budú chápať ruskí politici ako zhovievanosť. Ak sa o týchto otázkach nebude hovoriť, bude to poškodzovať nielen Rusko, ale aj Európu. Vzniknú pochybnosti o tom, či európskym inštitúciám záleží na skutočných hodnotách. Cena, ktorú nám dnes udelujete, sa volá za slobodu myslenia. Ako môže byť myslenie neslobodné? Kto ho môže obmedzovať? Áno, môže, prostredstvom strachu. Strach sa stáva súčasťou osobnosti človeka, núti ho myslieť a cítiť tak, ako to chcú iní. Ľudia sa potom boja a hľadajú východiska a nakoniec veľkého brata milujú, ako to opísal George Orwell. Tak tomu bolo za Stalina, tak tomu bolo za Hitlera. Teraz sa to tak teraz sa to opakuje v Čečensku. Je tam strach, ktorý by sa mohol rozšíriť do celého Ruska. Čo možno postaviť proti strachu? Slobodu myslenia. Sloboda myslenia to je vlastnosť, ktorú mal v neobvyklej miere Andrej Dmitriovič Sacharov bol imunný voči strachu a keď ho iní videli, tiež sa zbavovali strachu. Preto je veľmi vhodné, že cena, ktorá nesie jeho meno, sa nazýva cenou za slobodu myslenia. A my sme veľmi hrdí, že nám bola udelená.